Chcem požiadať aj všetkých kolegov, aby opustili sálu čo najväčšej tichosti, podľa možnosti. Thank you very much. Good morning, Mrs. McGuinness. Kolegovia, pristúpime k vysvetľovaniu hlasovania a slovo dostane na minútu pani Mac, pán McCarthy. Pán McCarthy, máte slovo. Kým začnete, poprosím všetkých ostatných, aby potichu opustili sálu, aby bolo možné vysvetľovať hlasovanie. Kolegovia. Pán Carthy, pokúsite sa a budete hovoriť aj v tomto hluku, alebo radšej chvíľku počkáte? Ja sa pokúsim aj v tomto hluku vysvetliť hlasovanie. Táto správa bola veľkou príležitosťou ochrániť európske štandardy a normy a stav GMO v krajinách ako Írsko. Táto správa mohla konať v najlepšom záujme občanov a na namiesto toho sa pohla smerom k záujmom biotechnologických spoločností. Všetky politické strany v tomto parlamente možno sú ochotné podľahnuť tlaku rady a jednoducho takýmto rýchlým postupom prijať akúkoľvek právnu normu, ale ja som proti, sú tu niektorí z nás, ktorí sú proti, aby sa prijímali takéto deravé právne akty. Lid Boylan, ktorá bola tieľovou spravodajkyňou, veľmi jasne nastolila stanovisko, pretože väčšina Írov aj väčšina Európanov je proti. Budeme naďalej vyvíjať tlak, aby sa veľmi jasne formulovali právne akty, aby bolo jasné, čo sa bude diať v GMO v spolnohospodárstve a v potravinárstve. Ďakujem. Ďakujem vám. Našim ďalším rečníkom je pán Pospíšil na minútu. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne za slovo, vítam schválený kompromis. Som presvedčený, že toto riešenie neuspokojuje ani priaznívcov takýchto modifikovaných organizmov, ani odporcov takýchto organizmov. Je to kompromis, ktorý umožní národným štátom zakázať a obmedziť na základe zákonných a jasných dôvodov pestovanie takýchto plodín na svojom území. Podľa mňa je to správna pozícia, správna správny postup, ktorý by bol centrálny európsky a nutila by niektoré štáty nútiť, alebo by naopak zakazoval, zakazovala plodiny pre celú Európu. Takéto niečo by bolo nesprávne podľa mňa a zasahovalo by to do suverenity jednotlivých národných štátov. Napokon stanovisko Českej republiky, ktorú tu zastupujem, je dlhodobo práve také, že v národných kompetenciách má byť ponechané to, či národné štáty povolia alebo nepovolia tieto plodiny na svojom území. Takže vítam tento kompromis a som presvedčený, že je dobrým základom na rozpravu o tom, aké konkrétne plodiny povoliť a aké nepovoliť. Ďakujem. Ďakujem. Pán Bogovič, na jednu minútu, nech sa páči. Pán Bogovič, ďakujem pekne za slovo, podporujem tento, tento, túto prijatú dohodu som viac než ochotný podporiť ju, pretože túto zlú situáciu, ktorá bola tu od roku 2001, konečne uvádza na trošku správnejšiu mieru. Ja som sa zapájal do všetkých rozpráv aj v Rade, aj inde a videl som, aké nemilosrdné boli členské štáty, keď sme sa snažili o kompromis. Ja by som úprimne zagratuloval koordinátorom parlamentu a všetkým, čo s týmto mali dočinenia a pomáhali dosiahnuť tento kompromis, vrátane predsedu e, príslušného výboru. Vieme, o čom je tento kompromis, vieme, že členské štáty môžu prijať rozhodnutia bez toho, že by trpeli rizikom, že ich zažalujú multinárodné korporácie. Členské štáty môžu obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO. A dôležité je aj to, že táto dohoda bola prijatá v rámci parlamentu predtým, než sme začali rokovať z USA. Myslím si, že toto je jedna z najdôležitejších vecí. Ďakujem na minútu. Pán Zahradil, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Toto rozhodnutie vítam. Ja som ho podporil. Podporil som ho z dvoch dôvodov. Jednak preto, že je vždy dobré dať národným štátom možnosť právne si upraviť nejakú problematiku sami vlastnou legislatívou, tam, kde nie je nevyhnutné, aby sme mali európsku legislatívu, a toto je presne ten prípad, európska úprava nie je nevyhnutne nutná. A po druhé, v Európskej únii v niektorých štátoch podľa mňa existuje neodôvodnená a v niektorých prípadoch by som povedal aj antivedecká hystéria zameraná proti geneticky modifikovaným plodinám. Ja nikomu neberiem e, ich názory. Ak v niektorej krajine chcú zakázať pestovanie GMO, nech sa páči, nech to tak je, ale nech tieto krajiny nenútia ostatné krajiny, aby ich nasledovali. Som rád, že toto rozhodnutie, ako dúfam, odblokuje možnosť takéhoto veta na úrovni Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem. Teraz na dve minúty má slovo pani Ford. Ďakujem. Ak chceme nakrmiť rastúcu populáciu sveta, a chceme bojovať so zmenami počasia a klímy a s chorobami, tak musíme aplikovať tú najlepšiu vedu v oblasti poľnohospodárstva a pestovania plodín. A slepá ulička, v ktorej sme boli, trvala pridlho táto remíza, táto hra, ktorá nemala žiadny výsledok. Myslím si, že toto rozhodovanie, ktoré sa presúva na územie členských štátov EÚ, je dobre. Myslím si, že najlepší odborníci na pestovanie plodín vo svete v Cambridge, Johnny Ness, kde sa vynašli zemiaky bez chorôb. Myslím si, že existujú aj buriny, ktoré odolávajú rôznym chemikáliám a je to celé zložité. Bolo by bývalo najjednoduchšie, ak by sme boli dovolili vede, aby nás viedla pri tomto rozhodnutí, ale keďže sme mali tak dlho e, slepú uličku, musíme umožniť tým krajinám, ktoré podporujú vedu, aby konečne vykročili vpred. Ďakujem. Slovo má pán Žalk na jednu minútu. Vážení kolegovia, trialóg e, z 3. a 4. decembra je minimálnou dohodou a umožňuje zakázať pestovanie GMO na území nejakej členskej krajiny, ale netreba e, uveriť ilúziám a preto nesúhlasím s tým, čo máme odhlasovať. Nejde o prvú fázu e, politicky zvrchovanej odpovede, ale ide o posledný symbolický ústupok členským krajinám Eh, je to akási almužna. Ide tu o potravinovú bezpečnosť, ale nič sa nehovorí o tom, že členské krajiny majú mať možnosť eh, vyžadovať vysledovateľnosť a označovanie eh, GMO v potravinách. Nič sa nehovorí ani o cezhraničnej kontaminácii a taktiež Ide o civilizačnú otázku, keďže ide o nástroj veľmi e, silných nadnárodných koncernov. Čiže mali by sme ísť e, nad rámec, nad tento prozaický rámec a pritom zdá sa, že e, pozornosť sa upriamuje skôr na Rusku. Pani Lunaček, ďakujem pekne, vážení prítomní. Sú to milióny občanov, polnohospodárov a spotrebiteľov, ktorí po rokoch blokovania na rade a pro mnohých odporoch e, vlastne umožnili súčasný úspech. Je to síce kompromis, ale je to dôležitý e, krok smerom k Európe bez GMO. Mojím e, súhlasom som chcela zaručiť občanom možnosť žiť v oblastiach bez GMO. Aj tam, kde to začalo v Hornom Rakúsku, tam sa pred 11 e, rokmi začal tento boj, takže všetkým skladám e, e, klobúk. Ale chýba tu ešte niečo. Koncerny majú mať možnosť zasahovať do rozhodovaní členských krajín. To je nepriateľné Mal by to byť demokratický postup schvalovania, to slúbil aj predseda komisie Junke a aj komisár to slúbil, teda, že do začiatku mája príde s konkrétnym návrhom. To je nevyhnutné. Ďakujem pekne. Teraz pani Petie. Ďakujem pekne. Ja som sa zdržala hlasovania, pretože sa nerešpektujú úplne práva členských krajín. Nemajú úplnú možnosť voľby a ja som zastankyňa zásady subsidiarity GMO. To znamená, že sa môžu navzájom nakaziť nejaké druhy a to má dlhodobý dopad na zdravie ako aj životné prostredie. Nadnárodné koncerny chcú byť e, tými, ktorí e, budú kontrolovať potravinový e, reťazec, ale my by sme im v rámci tejto smernice mali ukázať, že jednoducho nemôžu byť na rovnakej úrovni ako členské krajiny. Myslím, že Európa mala konať rozumnejšie naozaj by bolo dobre zaujať jednoznačné stanovisko a e, je dôležité splniť to, aby pán Juncker splnil to, čo slúbil. Ďakujem pani Chiniči. Grazie, prezidente. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pestovanie GMO vyvoláva mnohé diskusie medzi členskými krajinami aj v členských krajinách. Je tu rozdelená samozrejme verejnosť a to preto, že dôsledky na zdravie nie sú jednoznačné. Súčasný návrh prichádza 4 roky po začatí e, rokovaní. Sú tu jasné normy pre eventuálny zákaz buď úplný alebo čiastočný GMO v nejakej členskej krajine. Členské krajiny taktiež majú možnosť sa rozhodnúť e, na základe zhodnotenia environmentálnych a zdravotných rizík. A samozrejme môže sa zohľadniť aj sociohospodársky dopad. Tento kompromis teda ide správnym smerom a umožňuje lepšiu kontrolu zdravia občanov. Preto som hlasovala za ďalšia rečnička pani Gardíny na minútu. My sme hlasovali jednoznačne za tento dokument, na ktorý čakáme už viac ako 4 roky. Členské krajiny majú možnosť zacházať alebo povoliť pestovanie GMO na svojom území. Myslím, že je zásadné uplatňovať princíp subsidiarity, obzvlášť pri takto háklivej otázke. Ide tu aj o potravinovú a environmentálnu bezpečnosť. Veľká väčšina ktorá hlasovala za, ukazuje, že Európsky parlament zohľadňuje obavy členských krajín a chceme mať kvalitné a zdravé polnohospodárstvo. Možno, že jediná vec, ktorú lutujem, je otázka finančnej zodpovednosti. Myslím, že by bolo dobre tu vyvinúť ešte ďalšie úsilie keďže by bolo dobre zohľadniť aj ekonomické škody, ktoré môžu e, spôsobiť e, pestované GMO na okolité e, rastliny. Teraz pani Giuffrida ako ďalšia na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Všetci vieme, že otázka GMO vyvoláva naozaj vášnivé diskusie. 58 opýtaných e, v Európe je proti pestovaniu GMO. Je tu aj e, vedecké stanovisko a potom sú, to, sú tu tí tzv. zlí, ktorí sú za pestovanie GMO a potom tí tzv. dobrí, ktorí sú proti, e, pretože sa jednoducho boja GMO. Aj vo vedeckej obci nie je jednoznačný názor na túto otázku však. A doterajšie odpovede viedli k marginalizácii vedeckého aspektu prevažovala ideológia. Každý poslanec a poslankyňa sa bude zasadzovať za e, zodpovedný výskum. Ja som teda hlasovala za pán Jar. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ten kompromis sa mi až tak veľmi nepáči, ale napriek tomu som hlasoval za, pretože kompromis predsa len ozrkadľuje mm, politickú realitu a aj preto, že e, sa tu otvára nový postup, tak ako to išlo doteraz, to už nebolo možné. Komisia a rada si dávali palice do kolies, takže teraz máme konečne e, cestu, ako túto otázku riešiť. Ešte mám e, jedno želanie, aby sme tu naďalej viedli výskum, aby sme sa zamerali a podielali na hodnotení rizik. Ja si myslím, že byť proti nestačí. Dôležitý je vedecký výskum, aby sme potom teda mohli zhodnotiť aj rizika. Takže tento nový postup by mal mm, možno, umožniť využiť príležitosti. Ďakujem pani Godin. Ďakujem, pani predsedajúca. Ide o trojského konia. E, dáva sa ako, že možnosť bol byť členským krajinám, ale spotrebitelia a polnohospodári sú vydaní na pospas e, e, biochemickým koncernom. Ten nedobrý dopad na faunu a flóru je už známy. Ide o to ešte viac nás podriadiť globalizácii, stráca sa rozmanitosť našej krajiny a potravín a neslúži to obyvateľom, občanom, ale pár kotovaným spoločnostiam a je možné pritom e, krmiť ľudstvo bez e, GMO, takže ide o to spraviť správne politické voľby. V súčasnosti to nie je kompatibilné s potravinovou zvrchovanosťou a pritom to znamená to isté ako sloboda na individuálnej úrovni. My by sme mali mať možnosť rozhodnúť, čím chceme krmiť e, naše deti a preto som hlasovala proti. Um, our next speaker... Teraz pán Anemans na minútu. Vážení kolegovia, kolegyne, GMO a zmeny uskutočnené na rastlinách to nie je výsledok iba genetického inžinierstva, ale treba mať na pamäti hlavne rizika, pretože e, môže vzniknúť veľká závislosť od e, jednej jedinej rastliny a taktiež e, nemožnosť zakázať dovoz takýchto GMO plodín Myslím, že je teda veľmi ťažké to jasne identifikovať. Treba jednoducho zaručiť možnosť e, rozhodnúť sa tak na úrovni polnospodárov, ako aj spotrebiteľov a preto som hlasoval proti tomuto dokumentu. Ďakujem pekne. Teraz na minútu pán Polčák. Vážená pani podpredsedníčka, ja som podporil tento návrh, pretože podľa mňa tým členské krajiny EÚ získajú nástroj v podobe novej smernice, ktorá im umožní na ich území efektívne regulovať pestovanie GMO. Krajiny budú mať e, možnosť e, rozhodnúť, či chcú obmedziť alebo sprísniť režim pestovania GMO, alebo ich úplne zakázať na svojom území. Mení sa súčasná situácia, ktorá sa riadila smernicou z roku 2001 a e, v jej zmysle sa GMO e, upravovali centrálne na úrovni EÚ a národné orgány mali iba ohlasovaciu povinnosť e, Agentúra EFSA bude naďalej e, postovať iba rizika pestovania GMO. Dnešné rozhodnutie teda chápem ako naplnenie princípu e, subsidiarity, o ktorom sa často na úrovni EÚ hovorí, ale nie vždy sa rešpektuje. Ďakujem pekne. Teraz pani Harkin. Thank you, Madam President. Ďakujem pekne. Ja si kladiem mnoho otázok v procese eh, eh, pripravy hlasovania, či eh, na mojom hlase bude záležať pozitívne. Rozhodla som sa hlasovať za túto správu, Myslím si, že je to totiž pozitívny krok. Aktuálna situácia je e, nepriateľná. Členské štáty môžu čeliť žalobám z ledorodných firiem, ak zavedú zákaz GMO. Pred dnešným hlasovaním komisia mohla schváliť e, GMO, ak aj väčšina členských štátov bola proti. E, viem, že 19 členských štátov zamietlo návrh komisie schváliť pestovanie e, konkrétneho druhu kukurice 1507 e, a pritom v členských štátoch vznikla možnosť žalúb. Teraz je však možnosť, aby členské štáty prijímali e, samostatne svoje rozhodnutia. Írsko sa rozhodlo zakázať GMO, aj keď komisia možno schváli toto zavedenie. Je to jednoducho demokratický proces. Od dnes môžu írsky voliči

Eh, ja neviem, na čo vôbec máme agentúru EFSA, ak ignorujeme posledných 20 rokov výskumu, do ktorého sa vložili milióny eur pri skúmaní GMO. Zatiaľ žiadne dôkazy nepreukázali rizika pre zdravie zvierat, pre dobrobyt eh, ľudí. Ja viem, že sú tu obavy, ale politika tejto snemovne má vychádzať z vedy a nie z emócií. Táto rozprava Namiesto toho sa nechala unášať zelenou ideológiou, ktorá vytvára strach a obavy, že GMO je niečo umelé. Členské štáty veľmi ľahko môžu odstúpiť od pestovania GMO a tak e, znova roztrieštime spoločný vnútroeurópsky trh. Nedostali sme odpoveď na tú najdôležitejšiu otázku. Áno, potrebujeme slobodnú voľbu, ale pre spotrebiteľov. Preto stačí označiť plodinu alebo produkt, či je GMO alebo nie, aby si spotrebiteľ vybral. A nie je správna cesta, aby celý národný štát sa rozhodol prestať pestovať nejakú GMO. Technológia, inovácie, veda, to by malo byť niečo, čím by sme sa mali v Európe riadiť. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem vám. Na minútu teraz má slovo pani McClarkin. Pri GMO každý chceme rozumné riešenie, ktoré vychádza z vedeckých dôkazov, ale nie všetky krajiny tu v Únii chcú takéto riešenie vychádzajúce z vedy. Dnes sme prijali takú právnu normu, ktorá umožňuje národným štátom rozhodnúť sa e, podľa seba. My, konzervatívci, sa snažíme, aby sa kompetencie vo všeobecnosti vracali na národnú úroveň, preto som vďačná za takúto možnosť. Pán Wulfe, nech sa páči, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tento text bol príležitosťou pre národné štáty, aby sa opäť uplatnila subsidiarita, aby dostali právomoci späť do rúk pri GMO. Vypočuli ste si e, konzervatívnu stranu jej zástupkyňu, ktorá tvrdila, že to je dobrý dôvod, ale 50 klauzul v tomto texte hovorí, že napriek tomu, že národné štáty si síce môžu vybrať, ale budú musieť preukazovať v mnohých veciach svoju voľbu. A toto nechcel parlament, chcela to komisia, chcela to rada. A to ukazuje e, iba to, že nie je niečo v poriadku v týchto kruhoch a neexistuje žiadny režim označovania výrobkov, aby si mohli ľudia sami vybrať takú potravu, ktorú chcú. Nemáme žiadny jasný systém, ktorý by zabránil krížovej kontaminácii plodín, takže Európania vlastne nemajú možnosť odmietnúť GMO, ak ich chcú, ak ich nechcú a prijať a kupovať, ak ich nechcú. Pán Kelly, na jednu minútu, nech sa páči. Pán Kelly. Tu som. Ja sa ospravedlňujem, nevidela som vás a ešte okrem toho som vás vyvolala predčasne. Teraz má slovo pán Gill. Britská tlač a mnohí poslanci eh, majú názor, že tá, toto hlasovanie nám vrátilo právomoci v oblasti GMO na národnú úroveň, ale myslím si, že sme sa v tomto pomýlili, pretože tu ide len o možnosť pre národný štát obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO. Je to zavadzajúci názov a nezdá sa že by to naozaj hovorilo o tom, o čom sa hovorí v názve. Hovorili sme iba o 52 pozmeňujúcich návrhoch a nie o celej právnej norme. Myslím si, že jediný 20 ktorý naozaj chcel národným štátom prideliť e, naspäť právomoci, bol napokon vybratý z tejto právnej normy a ja som sa práve z tohto dôvodu zdržal hlasovania. A teraz má slovo pán Kelly. Ja som veľmi rád, že môžem vyhlásiť, že som hlasoval za túto správu, za svoju skupinu EPP. Ako sa tu už povedalo predo mnou, museli sme odhlasovať túto tematiku a vyše polovica poslancov sa rozhodlo napokon hlasovať za túto, tento právny akt. Napokon to bolo až 70 tých, ktorí hlasovali za. To je už argument samo sebe. Členským štátom to umožňuje urobiť to, čo chcú samé v oblasti výskumu, v oblasti inovácie a u nás, v krajine, odkiaľ som, my potrebujeme takú možnosť. Chceme sa sami rozhodnúť. A už dlho sme to chceli. Členské štáty si môžu príjmať rôzne rozhodnutia a táto právna norma umožňuje členským štátom práve prijímať také rozhodnutia, aké si želajú. Podľa mňa toto je pokrok. Hoci to nie je úplne ideálne. Ďakujem. Ďakujem, pán Kelly. Ďalším rečníkom je pán Džambasky. Vážená pani predsedajúca, ctené kolegyne, kolegovia, ja som hlasoval za tento návrh, pretože si myslím, že je rozumný, že táto, toto nové nariadenie, táto nová právna norma je rozumná a v Bulharsku sú ľudia podozrievaví voči GMO a chcú ochráňovať svoje vlastné plodiny, ale žiadne právne akty sa nepredpokladajú, ktoré by umožnili marketingovo riešiť a propagovať GMO u nás. A práve preto je dobré, že si samé členské štáty môžu rozhodnúť, či obmedzia alebo zakážu GMO na ich území. Myslím si, že členské štáty musia mať právo prijať takéto rozhodnutie v tejto veci. Čo sa týka Bulharska, väčšina Bulharov sú, je proti kultivácii GMO, ja ich podporujem a apelujem na komisiu, apelujem na radu, aby toto svoje právo naďalej e, podporovala, že môžu si členské štáty voliť aj import, aj spracovávanie GMO na svojom území podľa seba. Slovo má pán Coburn. Ďakujem, pani predsedajúca. Toto nebolo hlasovanie o tom, či Veľká Británia môže alebo nemôže si pestovať GMO plodiny. Toto bol iba jeden pozmeňujúci návrh z 52, ktorý ktorý to umožňoval. Ostatné pozmeňujúce návrhy išli proti duchu tejto veci. Európska únia ešte stále rozhoduje o tejto veci. Britský parlament by sa mal rozhodnúť a nikto iný, len britský parlament, čo sa bude pestovať na britskej pôde. UKIP je proti aj ďalším dohodám, napríklad rybolové vo vodách Majot, pretože sa nám to zdá neokolonialistické. Európska únia poskytuje peniaze Seychellom, ale to, sú, to je vládna trieda Seychell, ktorá umožnila, aby sa e, lovné rybolovné vody otvorili pre EÚ. Tento parlament robí opak toho, čo deklaruje. Je to to isté, čo doteraz. Slovo má pán Hanna, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne pani podpredsednička. Je to veľmi zvláštne, keď hovoríme o klimatických zmenách v tejto snemovni. Naozaj nám stále hovoria, že to najdôležitejšie je počúvať e, vedcov a prísť ku konsenzu. A tí ľudia, ktorí najviac kričia o vede, potom hrajú úplne inak, keď majú rozhodovať o geneticky očkovaných potravinách. Zrazu už to nie je o vede, ale o tom, či to človeku dáva dobrý pocit. No ale to je demokracia. Ľudia sa rozhodujú intuitívne a takisto aj racionálne mozgom. My sme intuitívne bytosti a racionálne bytosti a hoci to nie je celkom logické, prijatie e, dohody, prijatie textu je to, čo rozhoduje. Jedni si príjmu možnosť pestovať. Iní si zase rozhodnú, že zakážu pestovať, ale podľa na mňa by mali rozhodnúť e, spotrebitelia, ktorí by si mali možnosť kúpiť to, čo chcú. Národné demokratické mechanizmy by mali v tejto veci fungovať a nie e, uvaliť jednotnú európsku normu na všetkých Európanov. Pán Aňu, na jednu minútu. Zdá sa, že by to bolo pre eh, UKIP jednoduché. Máme to príležitosť eh, vrátiť právomoci členským štátom eh, a pôvodne sme mali hlasovať za, ale keď sme sa preskúmali podrobnejšie, to vôbec nebolo také, ako sa zdalo. Komisia by bola zakomponovaná do každej jednej fázy rozhodovania členského štátu, teda museli sme sa zdržať aj keď nám to nepadlo ľahko. Pozmeňujúci návrh 20 e, mal byť predmetom hlasovania osobitne, pretože e, naozaj by sa tým boli vrátili právomoci členským štátom, ale iba sa to stratilo vo zvyšku textu a úplne to zmizlo. Bolo by zaujímavé, ako by členské štáty, ktoré sa rozhodli nepestovať tieto GMO, či e, zakážu spotrebiteľom, aby konzumovali pričom e, všetky e, prísady budú dovezené do takéhoto výrobku e, zo zemia mimo EÚ. Tu sa ukáže, aký skutočný dopad má táto legislatíva, pán Finč. Ďakujem. My sme hlasovali takže sme sa zdržali v hlasovaní. Vždy sme e, za vrácanie právomocí členským štátom, ale problém je v tom, že pozmeňujúce návrhy si navzájom protirečia. Ale skutočný problém je to, že dohod, dohoda T-typ e, aj tak spôsobí, že všetky tieto reči budú e, v skutočnosti úplne zbytočné. Ďakujeme. Týmto sme ukončili vysvetlenie hlasovania. Máme ešte jedno oznámenie. Predseda obdržal od príslušných skupín požiadavku o zrušenie